Ehm, eh, ne, eh, budem ich teraz čítať. Talianské súdne orgány požiadali o, parlamentnú, o, o odňatie parlamentnej imunity pánovi Albertovi Fiorimu v súvislosti so súdnym konaním vo Vinčence. Na základe článku 6.2 rokovacieho poriadku bola táto záležitosť postúpená výboru pre právne záležitosti. Výbor pre právne záležitosti ma požiadala, aby som urobil korekciu, pokiaľ ide o dokument do druhého čítania. Tento sa nachádza v zápisnici z posledného rokovania. Zápisnica podľa článku 2.16 rokovacieho poriadku sa bude považovaná za prijatú, ak skupina 40 poslancov nepredloží návrh na jej schválenie prostredníctvom hlasovania. Toto boli oznámenia.